Ešte sú poslanci, ktorí neodovzdali svoj hlas. Dalle urne chiedono ancora 5 minuti di tempo. Od urn od nás žiadajú ešte 5 minút času. elem is okay? Takže odhlasovali už všetci. Hlasovanie je e, uzavreté. Poprosím všetkých e, skrutátorov, aby prešli do e, miestnosti R1.1, aby sa venovali sčítavaniu hlasov. Zatiaľ je zasadnutie odročené. Pokračovanie zasadnutia bude riadne ohlásené aj na monitoroch.